Προχωρούμε τώρα στις ψηφοφορίες. Έκθεση Αρτουή. Dobre, takže prejdeme k hlasovaniu. Najprv správa Artui, menovité eh, hlasovanie. Začínam hlasovanie. Télos ψηφοφορίας. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Teraz správa Kaspari. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Teraz správa Ujheli. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Správa je prijatá. Teraz e, správa Anderson. Pozmaňovací návrh 96. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmaňovací návrh 95. 5, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Ide o pozmaňovací návrh 95. Menovité hlasovanie sa ukončilo. Από ό,τι μου λένε υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη διερμηνία. Hovoria mi, že e, mal dôjsť k problému v e, tlmočení, takže opakujeme hlasovanie, keďže tu bol problém v pretlmočení. Takže uh, hlasujeme menovite o pozmeňovacom návrhu 95. Otváram hlasovanie. Telos psychoforias. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Znamená to, že Prvé čítanie Európskeho parlamentu je e, týmto uzavreté. Teraz správa Lundgren, pozmeňovací návrh 41, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté, čo znamená, že je týmto ukončené prvé čítanie, správa Grosted. Tu ide o hlasovanie týkať sa rozhodu, eh, rozhodnutia výboru pre priemysel, výskum a energetiku. Ide o začanie rokovaní na základe správy pani Grosted o Európsky Eh, program eh, rozvoja obranného priemyslu zameraného na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity. Chcem udeliť slovo pánovi Butikoferovi aby sa eh, vyjadril proti rozhodnutiu. Máte dve minúty, pán Butikofer, nech sa páči. Ďakujem, pán eh, predseda. Veľmi stručne sme toho názoru, že eh, toto rozhodnutie tu treba prijať, pretože je dôležité pre naše spoločenstvo. Sme za to, aby sme my, Európania, e, spoločnejšie e, konali e, v záujme našej spoločnej obrany, a to sa týka aj bezpečnostného priemyslu a tejto oblasti, ale to, o čom tu máme teraz rozhodnúť, to je premeškaná príležitosť tých 100 Eh, tých 78 eh, eh, rôznych typov obranného priemyslu tým nezredukujeme, nezlepšíme efektivitu na úrovni 15 ktorú tu momentálne máme. Takže minieme sa cieľom, ktoré sa tu proklamujú. A preto kritizujeme tento návrh Nepotrebujeme viac peňazí pre obranu, ale z väčšiu efektivitu. Nepotrebujeme e, nadmernejšie e, kapacity. To vedie len k väčším exportom e, zbraní. Ďakujem pekne, pán Butikofer. Vy eh, ste sa vyjadrili proti eh, tomuto rozhodnutiu. Teraz sa hlási o slovo pani Grostet, eh, ktorá chce obhájiť rozhodnutie výboru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. 21. februára výbor ITRE veľkou väčšinou schválil moju správu o programe rozvoja európskeho obranného priemyslu ako aj vyjednávací mandát. Preto vás prosím, aby ste podporili a potvrdili dnes toto rozhodnutie vstúpiť do rokovaní medzižiteľného charakteru. Táto úprava, ktorú chceme, je na podporu priemyselnej spolupráce v Európe, aby sme mali konkurenceschopnejší náš priemysel a aby tento bol aj inovatívnejší. Takže ide o vytvorenie priemyselnej základne a technologickej základne, tej európskej, a ide o obmedzenie duplicit, e, ktoré e, sú drahé a zbytočné. Občania chcú, aby sme konali v zmysle ich bezpečnosti, na prospech ich bezpečnosti, že naozaj je dôležité, aby sme spustili takúto spoluprácu úrovni, aby sme dostali očakávaniam v takom medzom kontexte, ktorý, ako vieme, je veľmi nestabilný. Táto úprava by mala vstúpiť do platnosti platnosti 1. januára 2019. E, je teda potrebné, aby sme to čo najrychlejšie spustili, aby to mohlo byť v rozpočte na budúci rok zakomponované. Takže ešte raz poprosím o podporu rozhodnutiu spustiť takéto rokovania. Ďakujem pekne. Ακούστηκαν και οι δύο προτάσεις. Θέτω την απόφαση της Potom, čo sme si vypočuli tieto dva hlasy, Ehm, tu máme teraz menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Návrh výborov je týmto prijatý, čo znamená, že sa teraz bude môcť začať s rokovaniami. Prejdeme teraz k správe Forenza Björk. Takže odsek 14 pôvodného textu, kto je za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Chcete, aby sme si to elektronicky overili? Dobre, takže elektronické hlasovanie o eh, odseku 14 otváram hlasovanie. Λήξη προφορίας. Hlasovanie je ukončené. A je to s veľkou väčšinou prijaté. Teraz úvodné ustanovenie AE pôvodného textu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Aj to si overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Líksi ψηφοφορίας. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Úvodné ustanovenie AI. Pôvodný text. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to prijaté. Aj toto si môžeme elektronicky overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. S jasnou väčšinou prijaté. Menovité hlasovanie o celom texte. Otváram hlasovanie. Λήξη ψηφοφορίας. Prochod... Je to prijaté. A teraz prejdeme k správe Jufrida. Menovité hlasovanie o celom e, texte. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Teraz prejdeme k správe Valína. Pozmeňovací návrh 1 k odseku 4, 76 e, poslancov a ďalší. Menovité hlasovanie Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Menovité hlasovanie o celom texte. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Tým sme skončili eh, hlasovanie. Srdečne ďakujem. Προχωρούμε τώρα, και κύριοι συνάδελφοι, Vážené dámy a... Prejdeme teraz k vysvetleniu hlasovania. Začneme s